Prvý bod programu schôdze, prezentácia programu činnosti chorvátskeho predsedníctva, teda vyhlásenie komisia rady. Chcem vám pripomenúť, že je možné eh, využiť eh, tak štandardnú registráciu, ako aj elektronický systém registrácie, pokiaľ ide o žiadosť o vystúpenie a takisto prihlasovať eh, sa do rozpravy prostredníctvom modrej karty E, viete, ako to funguje pri vstupe do rokovacej sály. E, je možno sa zapísať. E, dávam hneď slovo premiérovi Plenkovičovi, aby odprezentoval program činnosti. Grazie, Davide. Ďakujem, David. Vážený pán predseda, podpredsedovia, poslanci Európskeho parlamentu, vážená pani predsednička Európskej komisie, vážení kolegovia, je eh, mi veľkou cťou môcť byť dnes v Európskom parlamente a môcť vám predstaviť priority prvého chorvátskeho predsedníctva Rady Európskej únie. Pre Chorvátsko a eh, mojich spoluobčanov je toto historický okamih. Pred 30 eh, rokmi len sa v Chorvátsku konali prvé slobodné voľby tým po deviatich storočiach chorvátsky e, národ opäť nadobudol suverenitu a Chorvátsko sa vrátilo na politickú mapu sveta. Je mi potešením, že dnes v 28. výročie e, medzinárodného uznania Chorvátska, kedy vtedajšie e, členské štáty Európskeho spoločenstva uznali Chorvátsko, mám príležitosť hovoriť v Európskom parlamente. Boli to ťažké časy vojnovej agresie. Chorvátsko sa vďaka svojej domobrane obránilo a pred 25 rokmi sa oslobodilo a potom e, po obnove sa e, obrátilo e, a vydalo sa cestou demokracie a európskej integrácie. Pred 6,5 rokmi sme sa stali členom Európskej únie a dnes jej predsedáme poprvýkrát. Na, tomto, na tejto našej ceste európska integrácia Chorvátska bola nám vždy jasnou orientáciou vo všetkých našich našich snách a reformách, ktoré sme podnikali. E, tešíme sa, e, že budeme úspešne spolupracovať s Európskym parlamentom v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch e, v, s tým želaním, aby sme našim občanom ukázali, že Európska únia má pre nich hmatateľné výhody. Máme pred sebou dôležité úlohy. Dámy a páni, poprvé dohoda o viacročnom finančnom rámci Včasná dohoda o celom e, finančnom rámci na nadchádzajúcich 7 rokov je našou prioritou. V rámci tohto kontextu by MFF, viadočný finančný rámec, mal naplniť očakávania všetkých občanov vo všetkých členských štátoch. Takže musí naďalej financovať koheziu a polnospodárske politiky, ale zároveň byť aj schopný riešiť mnohé nové výzvy, e, ktorým čelí Európska únia. Musí e, zabezpečiť našu solidaritu, jednotnosť, pričom musí rešpektovať naše rozdiely, či už sú to ekonomické, sociálne alebo demografické. Zároveň musí zabezpečiť, že Európa bude efektívnejšia a viditeľnejšia na globálnej scéne. Na to, aby sme to dosiahli, musíme konať rýchle. Nemôžeme si dovoliť oneskorenia v implementácii EU programov počnú s rokom 2021. V opačnom prípade budeme sklamávať našich občanov spolu s predsedom Európskej rady, e, ktorý pokračuje v rokovaniach o viazočnom finančnom rámci na najvyššej politickej úrovni, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili prelom počas nášho predsedníctva. To nám umožní uzavrieť celý legislatívny balíček v rámci viazočného finančného rámca. A spoliehame sa na úzku a efektívnu spoluprácu so všetkými parlamentnými výbormi a spravodajcami v rámci tejto našej snahy. My načúvame a rozumieme všetkým vašim obavám, posolstvám a očakávaniam. Čo ale považujeme za mimoriadne dôležité, je pokračovať v rokovaniach a rozhovoroch na všetkých úrovniach a napredovaní tých všetkých spisov. V tomto sme zjednotení spoločným cieľom, nakoľko naše zlyhanie by len posilnilo tých, ktorí si neželajú silnú Európu. A to si nemôžeme dovoliť. Po druhé, ukončenie procesu riadneho vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Po ratifikácii dohody o vystúpení zo strany Spojeného kráľovstva musíme uzavrieť proces ratifikácie na strane EÚ. V rámci tohto je kľúčovým krokom súhlas Európskeho parlamentu. Chorvátske predsedníctvo v súlade s vyhlásením o budúcom, budúcich vzťahoch, budúcom vzťahu a usmereniach Európskej rady bude pracovať na rýchlom prianí komplexného mandátu Rady pre rokovania na základe návrhov Európskej komisie. Hoci budeme smutní, že jeden členský štát opúšťa Európsku úniu, nakoľko únia spolu so Spojeným kráľovstvom zdieľajú dlhú históriu, bude to však predstavovať nový východiskový bod pre tvorbu úzkeho partnerských vzťahov v budúcnosti na základe vzájomných záujmov rešpektu a rovnakých podmienok hry, predovšetkým v oblasti obchodu, bezpečnosti a iných sektorových politík. Avšak prechodné obdobie v trvaní 11 mesiacov je mimoriadne krátke a bude si to vyžadovať veľa dobrej vôle a veľa práce na to, aby sme ukončili tieto rokovania v rámci tohto obdobia, aby sme dosiahli dohodu, ktorá bude dobrá pre obe strany a páni, e, takisto aj organizácia e, samitu, e, Záhrebského samitu medzi EÚ a Západným Balkánom a otvorenie rokovaní, prítvových rokovaní s Severným Macedónskom a s Albánskom sú práve dôležité. My ambiciozne hovoríme, že chceme aby členské štáty podporili otvorenie rokovaní, pri tvojich rokovaní s týmito dvoma štátmi. A Ďalšia správa komisie, pokiaľ ide o vylepšenie metodiky rokovaní, bude veľmi dôležitá. Ak chceme mať dôveryhodnosť, pokiaľ ide o politiku rozširovania, tak je veľmi dôležité rešpektovať politické kritéria, referenčné kritéria a individuálny pokrok, ktorý konkrétna krajina eh, dosahuje a potom v závislosti od teda výsledkov eh, danej krajiny eh, táto by mala môcť aj sa pridať e, alebo stať sa členským štátom Európskej únie. To musí byť e, hlavná os našej politiky rozširovania. Teší nás, že e, parlament prijal uznesenie v oktobri, kde sa podporuje otvorenie rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom, pričom sa zdôrazňuje dôležitosť rozširovania pre EÚ. A takisto takýmto spôsobom parlament podporil, alebo opakovane podporil dôveryhodnú politiku rozširovania. E, Záhrebský summit, ktorý sa uskutočnil v maji, sa uskutočnil 20 rokov po prvom záhrebskom e, samite, ktorý otvoril e, európsku perspektívu pre krajiny juhovýchodnej Európy. A medzi týmito krajinami, keď sa podpisovali dohody o stabilizácii asociácií, bolo aj Chorvátsko, ktoré medzičasom sa stalo ako jediná z týchto krajín aj členským štátom Európskej únia a dnes e, aj predseda celej EÚ, alebo teda Rade EÚ. A teda je to istý príklad, istý, istý symbolický príklad e, toho, čo je možné. A toto chceme vyjadriť aj na tom e, zahrbskom samite. Chceme vyslať jasný signál našim partnerom v regióne, ktorí sa stále ešte nachádzajú v takom ako keby v takej predsále, povedzme, Európskej únie. A chceme im povedať, že pokiaľ naozaj budete v reformách pokračovať, pokiaľ budete splňať e, kritériá, e, tak e, vaša európska perspektíva nebude alebo nemá byť pochybňovaná a budete jedného dňa vítaní ako členi, členovia EÚ. A zároveň vám Európska únia pomôže dosahovať vaše ciele, či to je prostredníctvom európskych projektov, či to je prostredníctvom integrácie infraštruktúrnych sietí, či to je prostredníctvom pravidelného politického dialogu alebo podpory e, európskych hodnot a princípov. Potom po štvrté máme tu tému e, konferencie o budúcnosti Európy a jej spustenie. E, chceme sa veľmi rýchlo v tejto otázke posunúť, tak aby sme na klade pozície rady mohli dosiahnuť medzinárodné e, do, medzi, medzi, medzi inštitucionálne dohody, pardon, ktoré by e, potom naštartovali e, včas túto konferenciu a je veľmi dôležité, aby aj Rada, aj parlamentná komisia rovnocenne dbali na dosahovanie cieľov tejto konferencie a takisto treba do toho začleniť aj členské štáty, E, národné parlamenty a e, takisto občanov EÚ vrátane, a to chcem najmä zúrazniť, mladých ľudí. E, táto konferencia by mala byť inkluzívna, mala by byť otvorená, mala by hovoriť o otázkach, ktoré vyplývajú zo strategického programu EÚ, mala by sa venovať politickým orientáciám, predsedničky Európskej komisie a najmä takým témam, ktoré sú najviac zaujímavé pre našich občanov. Teší nás, že práve Chorvátska chorvátska komisárka pani Dubravka Švica e, bude mať za úlohu v rámci komisie túto konferenciu pred, e, pripraviť. A táto konferencia je aj novým, novou príležitosťou Európu približiť e, svojim občanom, aby e, teda sa zlepšil ten dialog, o čom sa častokrát hovorí, aj tak e, kritickejšie. A e, my chceme pochopiť, prečo e, občania nemajú možno až taký pozitívny vzťah e, voči EÚ, ako sa to prejavilo napríklad e, v prípade Brexitu alebo aj v prípade euroskepticizmu v niektorých iných európskych krajinách. Chceli by sme pochopiť, prečo sa populizmu darí, prečo antieurópanstvu sa častokrát darí a pre, čo by sme mali my zmeniť, čo by sme mali my zlepšiť, aby sme tieto trendy mohli zvrátiť. A je to naozaj príležitosť aj, aby e, sa mohli naši občania vyjadriť, aby nám e, povedali, akú Európu si predstavujú, aby sme potom my mohli reagovať na ich e, priority. Dámy a páni, Chorvátsko začína predsedať rade so štyrmi blokmi priorit. Sú to Európa, ktorá sa rozvíja, Náš hlavný cieľ je zabezpečiť jednotný trvalo udržateľný inkluzívny rast do únie, ktorý zohľadňuje potreby všetkých členských štátov a ich regiónov. To si vyžaduje ďalší rozvoj politík, ktoré zabezpečia kvalitné podmienky pracovné i životné, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. Veľkú pozornosť budeme venovať aj európskemu Green Dealu, e, o ktorom budeme na rade hovoriť vo viacerých formáciách. Vzhľadom na jeho komplexitu a je dôležité zabezpečiť príslušné financovanie. E, e, budeme, teda o tom sme hovorili v Záhrebe minulý týždeň. Zároveň treba pracovať na dosiahnutí klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050, prehlbovanie jednotnou spoločného trhu, investovanie do digitalizácie, e, investovanie do inovácií a výskumu, e, kvalitné celoživotné vzdelávanie, rozvíjanie zručnosti, ktoré sú prispôsobené povolaniam v budúcnosti. E, to prispieje k zväčšeniu konkurencie schopnosti. Je potrebné zabezpečiť rast únie. Je preto dôležitý rozvoj trhu práce, ktorý je prispôsobený časom digitalizácie digitálnej revolúcie, novým globálnym výzvam a demografickým premenám. Hlavným cieľom musí byť vždy zlepšiť kvalitu života všetkých občanov únie. Druhý cieľ je Európa, ktorá spája. Rast a rozvoj Európskej únie do veľkej miery závisí od prepojenia ekonomík a od využívania infraštruktúrálneho a ľudského potenciálu. Toto prepojenie je jedným z najdôležitejších predpokladov na dosiahnutie sociálnej, ekonomickej a teritoriálnej kohézie medzi členskými štátmi. Preto sa budeme snažiť o ďalší rozvoj eh, energetickej slovenskej digitálnej prepravnej infraštruktúry v prospech našich občanov. Pritom eh, budeme samozrejme klásť dôraz na zbližovanie našich občanov vzdelávaním, kultúrou a športom. To sú veľmi dôležité predpoklady našej jednoty. Dámy a páni, treťou oblasťou je Európa, ktorá chráni. Len bezpečná Európa môže poskytnúť mierové, mierové prostredie pre svojich občanov. V tomto ohľade účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ, ako aj zvýšená odolnosť voči vonkajším hrozbám, ako aj hybridným a kyberhrozbám sú mimoriadne dôležité. Dosiahnutie komplexného riešenia smerom k udržateľnej a efektívnej politike migrácie a azylu je našim spoločným cieľom. Budeme sa naďalej sústrediť na ďalšie rozpracovanie našej únie ako oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na základe zdieľaných hodnôt, demokracie a právneho štátu. Tým pádom schválenie nových strategických usmernení v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bude jednou z našich priorít. Právny štát je kľúčovou hodnotou a základnou zásadou fungovania únie. Pôjdeme cestou komplexného prístupu k ochrane a podporovaniu právneho štátu, zatiaľ čo budeme posilňovať dialog a jednotnosť členských štátov. Po štvrté, Európa, ktorá má vplyv. Žiaden členský štát samosamote v rámci Európskej únie nie je schopný riešiť medzinárodné výzvy. Naša jednotnosť je našou najväčšou silou. Európa by mala hovoriť jedným hlasom častejšie a hlasnejšie, potvrdzujúc svoju globálnu úlohu v dnešnom multipolárnom svete. Je nevyhnutné zachovať otvorený dialog s našimi partnermi a spojencami v Severnej Amerike Našou ambíciou ako globálneho aktéra by e, mala byť podporiť, e, by mala byť tá podpora naša ambícia ďalším rozvojom schopností a nástrojov pre spoločnú vojenskú akciu, vrátanie obrany, hoci e, doplnkovo NATO. Takisto je dôležité zachovať európske vzťahy s Čínou, Ruskou, Indiou a Japonskom na základe vzájomného rešpektu, zatiaľ čo budeme pokračovať v riešení multilateralizmu a medzinárodného poriadku na základe pravidiel. V širokej škále oblasti politík, počnú s klimatickými zmenami, ako aj obchodom a šírením jadrových zbraní, Únia má jedinečnú schopnosť dosiahnuť nevyhnutné kompromisy a riešiť krízy. Napätie na Blízkom východe, mimoriadne komplexné politické a bezpečnostné okolnosti výrania Iraku, staré ako aj nové výzvy v rámci regiónu Perského zálivu. Toto všetko si vyžaduje konštantné, aktívne a kreatívne angažovanie sa a silné líderstvo. My máme osobitnú zodpovednosť smerom aj e, krajinám Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria. Počas e, chorvátskeho predsedníctva sa uskutoční aj e, summit východného partnerstva. Dámy a páni, Európska únia, ako všetci vieme, čeli mnohým výzvam. Každý deň sa svet stáva komplikovanejším a naše úlohy sa množia, sú početnejšie. Príliš veľa aktérov, predstaviteľov poskytuje jednoduché odpovede, jednoduché riešenia, často vychádzajúc z nepodložených eh, nesprávnych informácií. Netrpezlivosť občanov rastie, musíme sa im dostať bližšie, musíme im načúvať a poskytovať odpovede na ich obavy. Nesmieme si nechať ujsť ani jednu šancu na to, aby sme robili viac pre našich občanov. Na to, aby sme túto výzvu naplnili, musíme podporovať inkluzívnosť a solidaritu, pričom budeme e, podporovať posilnenie demokracie EÚ ako našu kľúčovú hodnotu v rámci globálnej scény. Preto, tak ako uvádza náš program, potrebujeme silnú Európu vo svete víziev. Ďakujem. Grazie prezident. Ďakujem pekne, e, pán premiér. Ďakujem pekne za vystúpenie, za to, že ste sa dotkli všetkých tém európskej agendy. A teraz dostane slovo predsednička komisia, komisie. Von der Leyen, ďakujem jej za prítomnosť v rokovacej sále, pani predsednička. Much, Ďakujem pekne, e, pán predseda, stené poslankyne, poslanci. E, je skutočne potešením, vážený pán premiér, vidieť vás tu opäť na začiatku chorvátskeho predsedníctva, len pár dní dozadu, kolegium komisárov malo možnosť z prvej ruky zažiť úžasnú pohostinnosť Chorvátov. Strávili sme tam deň, 24 hodín, videli sme mnohé prejavy tradičnej kultúry, tradičný folklór, tá rozmanitosť, všetky tie veci, ktoré prinášalo alebo prinieslo Chorvátsko do únie. E, bolo to krásne, bola to krásna slávnosť otvorenia chorvátskeho predsedníctva v Národnom divadle. Videli sme energiu a nadšenie, ktoré prináša Chorvátsko do únie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. A takisto je to veľmi výnimočná príležitosť sedieť tu a počúvať e, z úst premiéra slova o tom, ako bude prebiehať predsedníctvo tu v domove, v koliske e, európskej demokracie, pretože ja viem, Andrej, že táto snemovňa je miesto, ktoré ti veľmi prirástlo k srdcu a nie je veľa tých, ktorí môžu povedať, že boli stážistami v Európskom parlamente, potom neskôr e, sa stali europoslancami a potom sa vrátili do Štrasburgu v pozícii premiéra, premiérky za krajinu, ktorá predsedá v Európskej rade. Takže klobúk dole. Gratulujem. A istým spôsobom e, ten tvoj príbeh e, je odrazom z tej úžasnej cesty, ktorú prešla, ktorou prešla aj tvoja krajina. Len v rámci troch desaťročí Chorvátsko prešlo od e, trpkého krvi prelievania až po to, že sa stalo teda súčasťou, súčasťou Európskej únie. Zajtra si pripomeniete 28 rokov od kedy Európska únia uznala Chorvátsko Nikto si vtedy nevedel predstaviť, ako ďaleko a ako rýchle tá krajina bude rásť. A je to kvôli vôli e, vašich ľudí, je to z dôvodu obiet, ktoré priniesli, je to z dôvodu angažovanosti smerom k európskym hodnotám a ich rozhodnosti pristúpiť k našej únii mieru, pokroku a prosperity. Počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov budete potrebovať presne tieto atribúty. Rozhodnosť, jednotnosť, energia, ktorou sú známi Chorváti. Budeme potrebovať tú rozhodnosť na to, aby sme našli spoločné riešenia, e, pokiaľ ide o veci, ktoré nás rozdeľovali v minulosti, napríklad migrácia bude jednou z úloh, ktorú budeme riešiť. Budeme potrebovať tú jednotnosť, aby sme e, zvládli Brexit a rokovanie o rozpočte a aby sme riešili e, tie palčivé medzinárodné témy, ktoré si spomenul. A budeme potrebovať tú energiu, aby sme sa ubezpečili, že Európa bude môcť tvoriť prechod e, v rámci digitálnej éry a takisto v rámci klímy. Toto je úloha, ktorá leží pred nami a som naozaj potešená, že chorvátske predsedníctvo plne tieto veci odráža v štyroch pilieroch v oblastiach, ktoré spomenul premiér. Moto predsedníctva hovorí o tom, že potrebujeme silnú Európu vo svete víziev. A naozaj je pravdou, že výzvy okolo nás sú vlastnejšie, tak povedať, sú nebezpečnejšie, sú intenzívnejšie, stále viac a viac a Teraz je nutné, aby konštruktívne síly zatlačili späť tie deštruktívne síly, ktoré sa dostávajú do popredia. A vždy je to takisto. Pokiaľ vonku zúri nenávisť e, je silná, dominantná, ale tá, to násilie alebo nenávisť končí len, ak znova začnú rozhovory. A v tomto spočíva sila Európskej únie, pretože Európska únia má obrovský potenciál, pokiaľ ide o diplomatickú silu dokáže sa sústrediť na dialog e, pre účely deeskalácie, pretože máme veľmi dobré vzťahy s mnohými, mnohými aktérmi v rámci tohto regiónu, v rámci tých regiónov. Máme vzťahy, ktoré boli overené časom, máme vzťahy, ktoré sú spolahlivé, ktoré, ktorým sa dá dôverovať. My sme zohrávali obrovskú úlohu a ešte stále ju zohrávame v rámci stabilizácie Iraku a to isté platí aj pre sprostredkovanie dohody o jadrovom ozbrojení s Iránom ale nad rámec riešenia konfliktov je teraz čas na to, aby ste boli asertívnejší aj na globálnej scéne, aby sme posilnili našu pozíciu ako globálnej obchodnej veľmoci na svete, aby sme e, prehlbili vzťahy z NATO, aby sme vzali na svoje plecia viac zodpovednosti, aby sme e, vytvorili spojenectvo s Afrikou, ktoré pretrvá v čase, aby sme pomohli e, posilniť ekonomiky oboch strán. Budeme mať stretnutie s Afrikou na rovni kolegií a budeme pripravovať e, summit EU Afrika a v tomto duchu budeme prezentovať aj našu komplexnú stratégiu s Afrikou počas vášho predsedníctva. E, nadchádzajúcich 6 mesiacov bude podstatný z pohľadu nášho vzťahu s krajinami Balkánu. Vy ste to, ty si to spomenul, Andrej. Chorvátsko je oveľa lepšie ako ostatní. Aká je sila európskej vízie, európskeho výhľadu? je dôležité to mať skutočný výhľad. A Chorvátsko vie lepšie ako viaceré iné, ako mnohé iné krajiny, ako ďaleko to vie krajiny dostať z pohľadu transformácie ich systémov a ekonomik. Chorvátsko vie, e, aké dobro môže Európa priniesť, e, keď e, sa angažuje a investuje v konkrétnom regióne. Teraz je osobitne dôležité, aby sme zachovali túto dynamiku pred záhrebským summitom o Západnom Balkáne neskôr v rámci tohto roka, keď chceme aby summit e, v Záhrebe pre Západný Balkán bol úspešný, musíme si spraviť domácu úlohu. A to je dôvod, prečo budeme predkladať našu metodiku pre rozšírenie o pár týždňov, tak aby sme mohli diskutovať o modernizácii, ktorá je nevyhnutná. Najdôležitejšie je však dať e, priateľom zo Západného Balkánu výhľady na začiatky rokovania o pristúpení so Severným Macedónskom, konkrétne s Albánskom. Oni si urobili domácu úlohu, e, ktorú sme im dali, takže je naozaj čas im skutočne poskytnúť vyhliadky na pristúpenie. Liderstvo bude tiež e, podstatné z pohľadu Chorvátska, pokiaľ ide o rokovanie budúceho rozpočtu. Počas nadchádzajúcich týždňov predsedníctvo s podporou predsedu Mišela sa bude pokúsiť e, dosiahnuť pokrok, tak aby sme dosiahli dohovor, dohodu Potrebujeme rovnovážny rozpočet, áno, potrebujeme spravodlivý rozpočet, áno, ale predovšetkým potrebujeme moderný rozpočet. Nadchádzajúcich 7 rokov bude rozdielných v porovnaní s tými 7 predchádzajúcimi rokmi. Takže je mimoriadne dôležité, aby tá časť modernizácie, to od nás teda ľudia očakávajú, tam v tejto oblasti všetky členské štáty požadujú od únie, aby sa pohľad dopredu, aby bola aktívna, aby bola viditeľná. Tak ak chceme naplniť tieto témy, potrebujeme slušný rozpočet v rámci modernizácie a ďakujeme za to, že sa za to zasadzujete. Je to pre nás dôležité. Dámy a páni, 6 mesiacov chorvátskeho predsedníctva takisto budú bude veľmi dôležité, teda budú veľmi dôležité, pokiaľ ide o klimatickú tranzíciu. Treba naozaj konať. Teraz e, musíme e, príjmať konkrétne rozhodnutia. Ten e, zelený dohovor pre Európu musíme spustiť. Práca začína dnes. Vlastne po tejto rozprave budeme hovoriť o pláne investícií práve v prípade tohto e, ekologického dohovoru a takisto budeme hovoriť o mechanizme pre spravodlivú tranzíciu. A s týmto novým mechanizmom my dávame istú prioritu tým sektorom a tým regiónom, ktoré budú najviac konfrontované s veľkými výzvami e, výzvami v tejto súvislosti, ktoré budú musieť sa najviac aj snažiť. Viem, že je to dôležitý e, projekt pre Chorvátsko aj pre mnohé ďalšie krajiny ako náhle tieto návrhy kolegium schváli, potom eh, podpredsedovia komisie Dombrovský sa eh, Timmermans tu na plenárke predstavia všetky jednotlivé eh, detaily a chorvátske predsedníctvo určite sa bude snažiť túto tému posunúť ďalej a takisto aj tie ďalšie predsedníctva, ktoré prídu po Chorvátsku, určite sa o to budú snažiť. Dámy a páni poslanci, rada by som ukončila slovami chorvátskej spisovateľky, ktorá ako prvá žena bola teda aj prvou profesionálnou novinárkou v Chorvátsku, Maria Zagorská, ktorá napísala, tam, kde je jednota, tam je aj sloboda. A tak tomu v Európe bolo vždy tam, kde je jednota a európskou osobitosťou je, že tá jednota je dobrovoľná, tak všade tam je aj e, e, jednota, sloboda a sila a som presvedčená o tom, že chorvátske predsedníctvo bude predsedníctvom jednoty, predsedníctvom predsedníctvom sily e, Európy. E, bude to predsedníctvo, ktoré e, naše inštitúcie posunie o krok vpred pri budovaní podľa vášho mota silnej Európskej únie v tomto svete. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička. Teraz vystúpia predsedovia politických skupín. Začneme Európskou ľudovou stranou. Manfred Weber, nech sa páči, pán predseda Weber. Andrej Plenkovič, welcome Croatia eh, in the Vítajte tu v Európskom eh, parlamente, pán Plenkovič, aj Chorvátsko. Ja som si vypočul to, čo hovorila pani predsednička komisie. Ona hovorila, opisovala, opisovala vlastne váš, eh, váš príbeh, príbeh Plenkoviča. Teda je to aj taká motivácia tu pre poslancov vypočuť si to a máme aj podpredsedu e, komisie, teda podpredsedničku z Chorvátska. Ona má tiež podobný príbeh. Najprv bola e, poslankyňou tu v parlamente a teraz už e, je podpredsedničkou komisie. Takže je to príklad toho, čo Chorvátsko pre Európsku úniu znamená aj tu pre nás v parlamente. Chorvátske predsedníctvo je skvelým začiatkom nového 10 ročia Chorvátsko e, je najmladším členom EÚ a Chorváti ukázali, že e, byť členom je v záujme samotnej e, krajine, v záujme občan samotnej krajiny. To ste aj v posledných rokoch ukázali. Po roku 2013 sa Chorvátsko vyhrávalo z ekonomickej recesie E, takmer 3000 e, chorvatských e, malých stredných podnikov už majú plnenie aj z európskych investičných plánov a preto je veľmi dobré, že Chorvátsko aj dnes začína byť lídrom v Európe. A vidíme samozrejme ešte pamiatky z rímskej doby. V Splite máme tam e, Venec, e, benátskú architektúru v Dubrovniku, máme tu samozrejme e, rakúsko-uhorskú architektúru v Zahrebe, čiže Chorvátsko je dobrým príkladom európanstva a čo je e, možno najlepšie je, že Chorvátsko je dnes nezávislý štát, nie je to časť nejaké bývalej ríše, je to e, samostatný nezávislý štát, ktorý je súčasťou európskej rodiny. A táto silná európska vízia sa odzrkadluje aj vo vašom e, programe. Európa, ktorá reaguje na svetové výzvy. To je vaše moto. A v dnešnej náročnej politickej situácii, že ten členský štát sám o sebe e, problémy nezvládne. E, vo vašom programe sú všetky tie dôležité témy spomenuté. Konektivita, doprava, rozširovanie, klimatické zmeny, globálna relevantnosť, digitálna revolúcia a bezpečnosť našich občanov. Ak chceme tieto výzvy zvládnuť, musíme byť jednotní. Toto už tiež spomínala aj pani von der Leyen. A čo to má presne znamená to jednota? V prvom rade to znamená, nesmú byť občania prvej a druhej kategórie v Európe. Napríklad, ak by Chorvátsko chcelo vstúpiť do Schengenu, aby sa chcelo stať členom eurozóny, tak bude my, budeme to my ako EPP podporovať. Znamená to tiež dať európsku e, perspektívu pre najlepšie mm, balkánske e, krajiny. My vieme, e, že rozhodnutie rady nebolo v tomto ohľade úplne najlepšie, teda že sa prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom nezačali. Ja som veľmi rád, že všetky vlády EPP na rade podporovali toto rozhodnutie a teda dúfam, že aj kolegovia potom socialisti e, z, teda kolegovia socialisti alebo kolegovia liberáli e, presvedčia svojich e, zase kolegov na rade, ktorí sú či z Dánska, či z Holandska, či z Francúzska, aby predsa len zmenili svoj názor a otvorili prístupové rokovania s týmito dvoma krajinami. Pre nás jednota znamená jeden za všetky, všetci za jedného. Za posledné dva týždne sme videli, čo sa deje na Blízkom východe a naozaj boli sme blízko skutočnej vojenskej eskalácie a e, naozaj bolo to e, dosť dramatické, ale my môžeme e, teraz povedať, že silnejšie ako zbranie čo je silnejšie ako zbranie, je sila Európskej únie, pokiaľ sa aktívne e, používa. Prvé týždne tohto nového roku boli naozaj e, pripomenutím toho, že treba posilniť kapacity Európskej únie. Máme tu aj vojenský pilier pre EÚ a musíme e, takisto aj ten rozhodovací e, proces, pokiaľ zahraničné témy zmeniť, aby sa tam hlasovalo väčšinovo a nie e, jednohlasne, aby sme teda mohli konať, aby sme boli efektívni. Pokiaľ ide o Brexit, jednota znamená, že pre náš klub e, platia, náš klub platia naše pravidla. Spomínali ste euroskeptické strany. Nikto samozrejme nechce trestať našich britských kolegov, aj keď to niekto možno tvrdí, ale treba to jasne povedať, keď už nie ste členom EÚ, tak jednoducho výhody, ktoré vyplývajú z členstva v tom klube, e, o ne prichádzate. Pokiaľ to nebude jasné, tak ťažko e, presvedčíme našich občanov, že je lepšie byť členom EÚ ako nebyť. Toto je náročná úloha, ktorá nás e, čaká, ale musíme v tomto vystupovať jasne. A potom viacročný finančný rámec. Rozpočet musí mať reálne výsledky. Rozprávame sa o úlohách, pokiaľ chceme E, posilniť kontrolu našich hraníc, tak celá Európa bude bezpečnejšia. A pokiaľ budeme investovať do výskumu a inovácií, tak tiež to bude lepšie pre všetkých Európanov. Čiže nemusíme diskutovať o tom, kto platí, kto na to, na to najviac prispieva. Spravíme o tých e, úlohách, ktoré nás čakajú a teda to znamená aj nové peniaze pre Európsku úniu. Toto sú výzvy, ktoré e, čakajú Európske, teda chorvátske predsedníctvo rady, ale teší nás, že najmladší spomedzi nás e, bude e, lídrom, nielen tie veľké krajiny, tie staré krajiny, tak povediac, ale že aj tieto e, novšie krajiny, novší členovia EÚ môžu byť lídrami a my, my vás v tomto budeme podporovať. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu socialistov pani predsednička Garcia Pérez. Ďakujem pekne. Pán Plenkovič, opäť vás tu vítam v Európskom parlamente a dúfame, že vaše skúsenosti z tohto parlamentu potom prispejú k úspechu chorvátskeho predsedníctva. My si uvedomujeme, že máme také dramatické obdobie, e, máme veľa víziev, to, čo sa stalo na Blízkom východe, e, nám iba zdôrazňuje, že e, vy alebo počerkuje to, že je dobré, že vy chcete v tomto spolupracovať aj s Európskym vysokým predstaviteľom pre zahraničnú politiku, že chcete jednotne v tejto téme vystupovať, že chcete takisto podporovať aj e, započete prístupových rokovaní, pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Almánsko, čo sa týka tých priorít v vašom programe, vy hovoríte Európa, ktorá chráni, okrem iného. A tam e, možno by sme privítali, keby e, tam sa spomínala spomínala aj pozitívna stránka migrácie, pokiaľ ide o podporovanie sociálneho štátu, e, respektíve demografických víziev. Takže áno, Európa má chrániť, ale má chrániť aj e, právny štát a solidaritu. Európa, ktorá chráni, má pristupovať humaným spôsobom k integrácii migrantov a utečencov e, v našich spoločnostiach. Európa, ktorá chráni, to znamená tiež chrániť aj občanov EÚ mm, voči exklúzii, voči diskriminácii, voči nezamestnanosti a tak ďalej. A preto by sme vás poprosili, aby ste boli ambicioznejší, pokiaľ ide o budovanie sociálnej Európy. Povedzme si to úprimne iba, e, keď sa budú organizovať konferencie, tak otázky ako napríklad veľké rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami nevyriešime, takisto témy e, chudoby detí a tak ďalej. Chceme podporiť konkurencieschopnosť, inovácie, produktivitu a celoživotné vzdelávanie, ale potrebujeme na to skutočný akčný plán, tak aby sme mohli tento sociálny pilier, európsky sociálny pilier reálne aj implementovať a takisto aj sociálne práva. A preto nám je ľúto, že v programe nemáte tú minimálnu mzdu, garanciu, e, tú detskú garanciu alebo skutočný plán pre boj proti chudobe a dúfam, že aj tieto akcie počas vašho predsedníctva sa e, budú realizovať. Pokiaľ ide o reformu menovej únie, tam si takisto myslíme, že absencia e, tej poistky v nezamestnanosti nie je akceptovateľná. Nemáte to tam medzi medzi tými prioritami uvedené a to je problém. My teda takýmto spôsobom nechránime deti alebo ženy, keď sa nachádzajú v krizovej situácii. Nezabúdajme e, na e, to, čo sme sa naučili počas poslednej krízy a teda mohli by sme konať v tých legislatívnych oblastiach, kde je to potrebné. My vás samozrejme podporujeme, aj váš program, ale chcem jasne povedať, že očakávame, že budete e, ekvivalentne postupovať ako Európsky parlament, že budete ambiciozní. Nie je možné robiť viac s menšími zdrojmi. My chceme splniť naše E, ciele a preto e, potrebujeme, aby viac e, sa prispievalo z národných, národného HDP do európskeho rozpočtu, takisto vlastné zdroje a takisto podporovať aj národné investície, pokiaľ ide o reformu fiskálnych alebo teda daňových pravidel a preto budeme podporovať aj zašlenie novej nového tzv. zlatého pravidla do paktu stability a rastu, tak aby sa stimulovali investície v členských štátoch. My nemôžeme už naďalej eh, sklamávať našich občanov s nejakými prázdnymi eh, slubmi. My potrebujeme naozaj financovať aj tieto eh, napríklad zelené plány, ktoré máme. A teda sme sklamaní ako socialisti, pokiaľ ide o to, že nemáte v tom programe plán trvalo udržateľných investícií a fond spravodlivej tranzície. A takisto nemáte v tom programe uvedené to, čo si Eh, to, čo komisia napísala, pokiaľ ide o mm, podporu eh, vlastne tých trvalo udržateľných tém, ktoré boli v návrhu komisie uvedené. To tam proste nie je uvedené v tom vašom texte a teda e, my chceme, aby ste boli podobne ambiciozní ako komisia a najmä tu Európsky parlament. Takže ak by ste chceli, my vás radi e, podporíme aj v tejto otázke sociálnej, ekologickej a ekonomickej, pretože tam je veľa práce, ktorú ešte Európa musí vykonať. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu Riňu predseda Čološ. Ďakujem. Ďakujem, eh, pán premiér. Toto bude prvé predsedníctvo Chorvátska, odkedy táto krajina vstúpila do EÚ v roku 2013. Je to pre vás, pán premiér, veľmi hrdý moment a samozrejme je to aj istá výzva. Vy ste priniesli veľa energie, taký čerstvý prístup eh, k tomu predsedníctvu a ja rozumiem, že vy eh, chcete sa ako krajina rýchlo dostať aj do eurozóny, aj do Schengenu a myslím si, že akákoľvek krajina, ktorá chce vstúpiť do Schengenu a do eurozóny, by mala byť e, schopná to spraviť, ako nahle sú naše kritériá e, splnené. A našou prioritou, prioritou nielen je uistiť sa, že Európa bude obnovená v tom mysle, že bude pracovať pre našich občanov. Musíme si byť istí, že Európska únia aj naďalej bude atraktívnou organizáciou pre nových členov a konferencia o budúcnosti Európy v tejto veci zohrá dôležitú úlohu a dá tam aj e, istý, istú novú perspektívu, pokiaľ ide o rozširovanie v Európe. A som presvedčený, že na vyšších mesiacoch EÚ vyšle e, pozitívny signál Západnému Balkánu a že aj ten záhrebský signál v tomto zohrá istú úlohu, pozitívnu úlohu. A, a pokiaľ ide o e, tú migračnú krízu, ktorá bola v roku 2015-2016, eh, tá bola veľmi výraznou významnou udalosťou a naučili sme sa, alebo dozvedeli sme sa, že ten náš eh, systém azylový nefunguje úplne dobre. My v tomto chceme dosiahnuť pokrok, eh, zmeniť situáciu, to nastavenie, nečakať na ďalšiu krízu, aby sa to znovu prejavilo a dúfam, že aj vaše predsedníctvo bude našimi myšlienkami inšpirované a určite sa zhodneme že otázky aj emigrácie alebo teda demografických výzev e, tiež by tam mali byť spomenuté viac e, a rád sa v tejto téme budem s vami aj do budúcna stretávať alebo komunikovať. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, e, dúfam, že ten signál, ktorý parlament vyslal, pokiaľ ide o a tento rozpočet, že si ho vypočujete, že budete takto konať. Potrebujem silný rozpočet, aby sme mohli naše politické priority naplňať. Takisto by som vám chcel e, poďakovať a takisto aj vašim kolegom, najmä pokiaľ ide o situáciu v Líbi, Iraku a Iráne. Treba dávať pozor, treba sledovať situáciu a prispievať k upokojovaniu situácie, kde, kde eskalácii potrebujeme silný európsky hlas vo svete a e, takisto e, vy samozrejme konáte v čase, kedy v tejto oblasti naša úloha je, prosím, sú k nej rôzne otázniky, tak by som povedal a my chceme o našej budúcnosti rozhodovať sami. E, pán premiér, držím vám palce v vašom predsedníctve a uistujem vás, že Renew Europe vám vždy vo vašej úlohe pomôže. Ďakujem pekne za skupinu zelených pani poslankyňa Kilar, nech sa páči. Ďakujem, teší ma, že Chorvátsko e, teraz bude predsedníckou krajinou. Držím vám palce a želám vám veľa úspechov. Toto predsedníctvo prichádza v kľúčovom momente, kedy nový parlament e, a nová komisia tiež sa už naplno pustia do svojich E, do svojich prác a budú sa snažiť naplniť všetky tie sluby, ktoré v rámci predvolebnej kampane dali. A samozrejme čaká nás veľa úloh. Máme tu klimatickú krízu, ktorá sa týka každého, má dopad na každého a musíme konať aj na európskej, aj na národnej úrovni. Európska komisia už dala isté e, prísľuby v tejto oblasti a to e, je pozitívne, ale potrebujeme aj členské štáty, aby konali a mnohé z nich, žiaľ, blokovali v minulosti environmentálny pokrok a to sa musí zmeniť. Musíme Eh, aby, dosiahnuť, aby aj eh, členské štáty boli aktívne, pokiaľ ide o boj s klimatickými zmenami. Je to aj vašou úlohou, aby teda ste presvedčili členské štáty a takisto eh, vás pozbudzujeme, ako aj vašu vládu, v tom, aby ste svoju vlastnú ekologickú tranzíciu v Chorvátsku realizovali. A ďalšia oblasť, kde by sme chceli viac akt akcie zo strany členských štát, to je, to je téma právneho štátu a demokracie a ľudských práv. Tam treba viac zatlačiť na tie členské štáty, ktoré v tejto oblasti nemajú dobré výsledky. E, základné práva, právny štát, e, základné slobody, to sú piliere Európskej únie a to sú veci, ktoré by sa nemali oslabovať. A platí to pre všetky členské štáty. A tu e, máme tu správu o tom, že chorvátska policia nedodržiava medzinárodné štandardy e, a dohovory, pokiaľ ide o pristupovanie k migrantom a utečencom. Dokonca tam hovorí o systematickom e, zneužívaní, ničenie majetku, e, bytie, zneužívanie a tak ďalej. Toto mimovládky opakovane spomínali aj v médiách, ale chorvátska vláda s tým nič nespravila, nejako to nevyšetrila, nejako tomu to správu nezamedzila a pán premiér, to nie je akceptovateľné e, v akékoľvek krajine na svete a už vôbec nie v Európskej únii. Právo utečencov sú ľudské práva a ja potrebujem, aby ste nám garantovali, že e, tieto právo sú dodržiavané, európske hranice sú, alebo chorvátske hranice sú európske hranice a teda e, treba tam dodržiavať e, tieto e, záväzky, ktoré máme z hľadiska medzinárodného. Budeme to určite aj e, naďalej monitorovať. Chorvátsko je krásna krajina a my sa e, tešíme e, z toho, že budeme počas nášho predsedníctva e, môcť spoločne realizovať v našich ambíciách, ale pokiaľ ide aj o e, klimatické témy, klimatickú spravodlivosť, sociálnu rovnosť, e, právny štát, všetky tieto témy e, sú témami, kde my budeme vás sledovať, budeme vás aj kritizovať, pokiaľ sa nejaké vlády, a napríklad aj tá vaša, nebudú správať tak, ako sa majú, pokiaľ nebudú dodržiavať to, čo treba dodržiavať. Ďakujem pekne. Ďalej pán Bej za skupinu ID. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán Plenkovič, naša dnešná rozprava je s tým predlžením tých diskusí, ktoré sme už mali aj v Zahrebe, keď ste vy tam privítali konferenciu predsedov v decembri. Dnes nám hovoríte o tých veľkých prioritách, teda o troch prioritách európskeho, teda chorvátskeho predsedníctva. A tieto tri eh, priority predstavujú aj isté e, rizika, čo sa ako keby až príliš e, idem, sa snažíme e, tlačiť dopredu niektoré veci. Pokiaľ ide o ten roz, e, rozširovací alebo ten proces rozširovania Európskej únie. Spomínate Mal Albánsko, spomínate Severné Macedónsko. Samozrejme sú to priateľské krajiny, sú naši spojenci, ale povedzme si rovno, že to sú krajiny, kde je veľmi silná korupcia, sú tam islamistické trendy, či to je saudský alebo turecký Um, sú to mm, krajiny, kde napríklad e, prezident Macron e, v novembri dal veto voči týmto krajinám. Pán Juncker hovoril o nejakom historickom, historickej okolnosti a teraz už zrazu e, Macron hovorí, e, že aj Albánsko, aj Severné e, Macedónsko by dokázali predsa len prijať, čo skoro určite bude aj Kosovo, aj Bosna, takže možno zajtra, pozajtra už zrazu nás bude 30 v Európskej únie a to nebude posilňovať Európsku úniu, práve naopak, o to viac budeme Európsku úniu oslabovať. Potom spomínal si ten finančný rámec. O pár dní máme Brexit, Európska únia príde o 10 na svojho obyvateľstva. To znamená, že budeme musieť e, naše zdroje koncentrovať e, do tých oblastí, kde je možná spolupráca medzi e, členskými štátmi, pričom sa budú rešpektovať aj práv národných štátov alebo členských štátov, aby sme nejako neurychlovali celý tento proces a mm, neutekali tam, kde v skutočnosti nám to situácia neumožní. Spomínajú sa tu vlastné zdroje Európskej únie, inak povedané, e, európske zdaňovanie, prvá etapa európskej, Európske zdaňovania, to sam, zdaňovania to samozrejme je veľmi zlá správa pre e, európskeho daňovníka, ktorý vždy musí viac a viac platiť e, za takéto projekty. A potom tá konferencia o budúcnosti Európy, samozrejme mala by to byť úprimná diskusia o tom, ako funguje Európska únia, ale obávam sa, že niektorí to zneužijú na to, aby ešte viac išli ďalej v integrácii, aby spochybňovali e, e proces jednohlasného hlasovania, aby išli cestou väčšinového hlasovania. Čiže Európska únia, ktorá dnes nie je schopná brániť ani len vlastné hranice e, voči migrantom, nie je schopná sa ekonomicky brániť voči veľkým e, svetovým mocnostiam. My sme my sme krajina, ktorá absentuje, či je to Irak, či je to Irán, e, či je to Líbia, nekonáme my iba stieňa, tak povediac, e, hrešíme všelijaké krajiny a prípadne aj tie naše kvôli e, právnemu štátu, proste je to smiešné. A potom pokiaľ ide o Brexit, tak Boris Johnson bude obhajovať britské záujmy, bude rokovať v celom svete a nemali sme akceptovať, že zajtra sa Británia stane E, nejakou krajinou, kde e, proste cez ňu budú vstupovať e, výrobky z celého sveta do Európskej únie za nejakých neferových podmienok. Je to samozrejme náš spojenec, náš sused, náš priateľ, to je jasné, ale mali by sme konečne ochrániť náš európsky trh. To je to, čo naši občania aj požadujú. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec, to, pani, pani poslankyňa Tomašič, ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chorvátsko po 6,5 rokoch členstva poprvýkrát predseda Rade Európskej únie. Pri vstupe do únie bolo jasné, že ako štát nie sme eh, v mnohých segmentoch pripravení a že transformácia, teda cesta k transformácii, k právnemu štátu, demokratickým princípom trhovej ekonomiky ešte nie je ukončená. Eh, bolo to 6,5 rokov plných víziev nielen pre Chorvátsko, ale pre celú EÚ. Kríza migrantská zväčšila a problémy, ktoré začali už ako následok ťažkej finančnej krízy no a naďalej sú rozdiely v rozvoji krajín veľké. Mení sa aj politický obraz za Únia a Brexit nám ukazuje, že ak e, odvrátime tvár od problémov, môže sa ďalej obraz Európy meniť. Je skutočnosťou, že nové a menšie členské krajiny majú väčšiu šancu e, dať určité svoje priority na program dňa, keď sú e, časy pokojnejšie a keď sú hlavné zásadné otázky EÚ vyriešené, čo mu teraz tak nie je. Ale Chorvátsko už viackrát v histórii preukázalo, že je pripravené e, podržať Európu v čase víziev. Očakávame od chorvátskej vlády, že týchto 6 mesiacov e, neprebehne len v žoviálnom tóne, ale že budú dobre využité na reformovanie európskych nástrojov, na obnovu zastaralých európskych politik a na lepšie pozicionovanie Chorvátska v Európskej únii krajiny. Aj keď sme často počúvali e, cudzie pokyny a Chorvátsko mm, sa e, si neuvedomovalo skutočnosť, že je plnoprávnym členským e, štátom. Napriek tomu musí mať autentickú politiku a teraz má príležitosť preukázať, aká je ambiciózna, akú má víziu a že je pripravená viesť Európu. Vážený pán predseda vlády, vám všetkým ministrom želám veľa úspechov v nadchádzajúcich predchádzajúcich šiestich mesiacov chorvátskeho predsedníctva. Ďakujem. Širdevan, pán Širdevan. Zago, ďakujem pekne, pán predseda. Skôr než sa pozrieme na nový rok a na úlohy nového chorvátskeho predsedníctva. Rád by som sa vyjadril ku konfliktu medzi Iránom a USA. Je dobré, že mm, európsky e, najvyšší predstavitelia v zahraničnej politike e, e, sa minulý rok zastali európskeho dohovoru o zavedzení šírenia jadrových zbraní. Pred rokom a pol sme zaznamenali eskaláciu krízy v Perskom zálive um, a žiaľ stojíme z oči uh, v oči um, možnému vojnovému uh, dianiu a EU musí urobiť všetko možné preto, aby zabránila uh, takejto hroziacej vojne je potrebné chrániť ľudské práva, mm, chovať mier a preto Európske e, vojenské základne nesmú byť e, využité v prípade e, vojny a európske ozbrojené zložky musia byť stiahnuté z týchto regiónov. Pán predseda, rok 2020 bude smerodajným rokom pre EÚ. Spomínali ste digitálnu revolúciu a boj proti klimatickým zmenám. Stojíme pred najväčšími výzvami eh, pred eh, priemyselnou revolúciou aby tieto eh, všetky zmeny sme mohli riešiť tak, aby boli sociálne únosné. Potrebujeme finančné prostriedky, takže hovoríme o viacročnom finančnom rámci. Hovorí sa o ňom veľa, hada sa o ňom veľa viac než o politickom smerovaní. Krátenia v koheznej politike prospech e, vyzbrojovania a militarizácie považuje moja politická skupina za e, chybné. Ten, kto chce, aby Európa sa sociálne a ekonomicky zrastala, ten musí investovať do e, sociálnej súdržnosti našej európskej spoločnosti. Európska únia eh, má eh, právo eh, rešpektovať teda ľudské práva aj na svojich hraniciach a žiaľ vidíme, že dochádza k porušovaniu ľudských práv práve na našich hraniciach, často na chorvátskych, čiže je na vás, na chorvátskej vláde, zasadiť sa o to, aby sa uskutočnila dobrá reforma európskej migračnej politiky. Takže pri tom a pri všetkých ďalších vašich výzvach vám želám veľa úspechov. Ďakujem za nezaradených. Kolega Kolakušič, ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, Európska únia sa nachádza e, pred e, veľmi e, naliehavou, vyzývavou situáciou. Viacročný finančný rámec umožňuje menším členským štátom, ako je Chorvátsko, aby deficit v ekonomike financovali, aby dostali teda kompetencie cez prístup k rôznym európskym e, fondom. E, Chorvátsko dostalo okolo miliardu 700 tisíc eur. A teraz sa približujeme k situácii, kedy Spojené kráľovstvo odchádza z Európskej únie. Spojené kráľovstvo v ostatných desiatich rokov zaplatilo 69 miliard e, finančných prostriedkov viac, než čerpalo stalo. A v tejto e, situácii e, chcú sa dostať opäť do Európskej únie krajiny, ktoré sú ekonomicky slabé a ktoré tiež budú potrebovať finančnú pomoc. Takže sa musíme zamyslieť nad iným spôsobom financovania, respektíve o e, zvýšení príspevkov, ktoré budú platiť rozvinuté štáty. Ďakujem pekne, vypočuli sme si predsedov politických skupín a pán premiér Plenkovič by rád krátkosti zareagoval. Nech sa páči. Ďakujem. Uh, uh, chcel by som sa poďakovať uh, lídrom politických skupín za ich reakcie na plány chorvátskeho predsedníctva. Niekoľko bodov k tomu, čo ste spomínali v spolupráci s vami. Ursula, ako sme si povedali, v eh, Zágrebe budeme eh, synergeticky sa eh, doplňať a navzájom spolupracovať. Bola tu spomenutá migrácia. Tešíme sa na tú novú iniciatívu v súvislosti s Dublinským dohovorom. Je potrebné vytvoriť rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou, ale musí to byť lepšie nové riešenie. Pokiaľ ide o šengenský eh, priestor. Nechcel som to eh, spomínať za eh, Chorvátsko sám, ale áno, moja vláda má dva dôležité ciele. Poprvé, stať sa členom šengenského priestoru. Už to zelené svetlo je, ak sa tie technické veci dotiahnu a pod eh, predsedníctvom eh, Ursuly von der Leyenovej budeme sa snažiť dosiahnuť tento cieľ. Pokiaľ ide o posilnenie eh, Európy, chceme posilniť akčný plán do konca nášho predsedníctva v rámci posilnenia eur, ale konečne, rozho- konečné rozhodnutie padne, padne na skupine pre eurozónu. K tomu, čo spomínala pani de Garcia. Keď ste si prečítali pozorne celý e, program a dostali ste ho všetci, vidíte tam veľa vecí týkajúcich sa sociálnej inklúzie, e, nerovnosti, nediskriminácie. To sú e, súčasti nášho programu. Pokiaľ ide o migráciu a ochranu ľudí na našich hraniciach, v 2016 migračná kríza bez sporu bola naj dôležitejším fenoménom, ktorý sa udial od pádu berlínskeho eh, múra. Nielen teda pokiaľ ide o mm, Európsku úniu, ale aj o to, čo sa eh, deje eh, na všetkých národných úrovniach. Je potrebné posilniť vonkajšie hranice Európskej únie, čiže politiku